Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Nechcel by som nejakým spôsobom zneužívať trpezlivosť eh, parlamentu, ale skutočne by som eh, sa chcel obrátiť eh, na parlament ako taký a chcel by som predniesť isté informácie, pretože keď som pred 1,5 rokom sa začal venovať tomuto portfóliu v nadväznosti na spravodlivosť, bezpečnosť a obranu, vtedy v podstate sme mali taký systém, ktorý umožňoval členským štátom e, prikročiť veľmi efektívnym systémom SIS-2 a VIS v nadväznosti na e, dohodu medzi komisiou a konzorciom počítačových firiem. Tieto dva projekty sú z technického hľadiska veľmi komplikované. A práve preto bolo potrebné prepojiť a zabezpečiť interakciu medzi istými systémami a zabezpečiť hlavný systém, ktorý bude prepájať tie e, národné vnútroštátne systémy, ale samozrejme, že tie špecifikácie boli stanovené na veľmi vysokej úrovni. Vždy som sa snažil naozaj už dopredu informovať parlament o e, vývoji v oblasti týchto systémov a potom ako rada, e, ktorá sa zaoberá s spravodlivosťou a vnútroštátnymi záležitosťami som informoval a vlastne o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v oblasti SIS-2 a skvál pánovi Kveliovi ako stálemu spravodajcovi som poslal patričné informácie, pretože jemu vlastne podávam informácie v nadväznosti na SIS-2. A naozaj e, si myslím, že ste mali možnosť všetko toto e, sledovať veľmi detailne. A práve e, kvôli tej hlavnej e, myšlienke presadzovať transparentnosť, by som vám chcel e, dať ďalšie informácie. Tieto dva e, projekty SIS-2 a BIS sú ohrozené tým, že by mohlo prísť k istému sklzu v nadväznosti na harmonogram a v nadväznosti na časové, e, na, na finančné prostriedky a bohužiaľ ani čas, ani finančné prostriedky nie sú v prospech tohto ďalšieho vývoja. SIS-2 ešte stále naráža na isté prekážky a pokiaľ ide o VIS, VIS momentálne e, sa zaoberá oblasťou, ktorá je mimoriadne dôležitá, ale tie pôvodné špecifikácie spôsobili, že e, bolo veľmi ťažké isté úlohy začať plniť e, bez dohody zo strany členských štátov, pretože len vďaka takýmto špecifikáciám sa mohli testy, by sa mohli testy onedlho ukončiť, pokiaľ ide o SIS-2 Veľmi úzka spolupráca bola medzi predsedníctvom, e, komisiou a zmluvnými partnermi. E, komisia všetko robí v nadväznosti na závery e, JHA z 5. a 6. júna. Všetky zainteresované strany sa zaoberajú implementáciou prvého testu, ktorý sa volá Milestone test – že mílnikový test v nadväznosti na samotný e, základ a komisia bola zaplavená požiadavkami v nadväznosti na toto konzorcium. A pokiaľ ide o tento prvý milník, existuje tu prebytok 1 200 000 eur, ale súčasne naše služby e, veľmi e, detálne začali sledovať e, implementáciu tohto projektu a vzniesli isté zmluvné pokuty v nadväznosti na zmluvného dodávateľa. Ja som sa stretol s generálnym riaditeľom tej spoločnosti, ktorá to vlastne celé riadi, takže chcel som dostať priamo od neho informácie v nadväznosti na to, že čo sa vlastne deje, aby sa prekonali e, tieto technické problémy, ktoré vznikli a v nadväznosti na závery z júnového e, zasadnutia rady komisia e, sa začala orientovať na alternatívny scenár v nadväznosti na to, keby prišlo k tomu, že by pôvodný technický scenár zlyhal. Samozrejme, že musíme brať do úvahy patričné e, údaje, patričný harmonogram. Toto prirodzenie sa musí stať zákonom a práve z toho dôvodu 29. septembra komisia e, predostrela pozmenujúce návrhy v nadväznosti na migračný nástroj SIS-2. A toto samozrejme nám dá istú možnosť vrátiť sa detailne k celej e, tejto záležitosti, pokiaľ ide o projekt VIS. V nadväznosti na centrálny systém zmluvný dodávateľ v apríli 2009 začal e, vykonávať istú sériu testov, aby bolo možné do stanoviť, aký pokrok bol dosiahnutý, ale nepodarilo sa mu dosiahnuť všetky zmluvné požiadavky na to, aby sa uzavrela táto séria testov napriek eh, tomu, že eh, sa mu pridelil dostatočne dlhý čas na to, aby toto mohol vykonať. Prirodzene, že komisia začala patričným spôsobom pokutovať zmluvného dodávateľa za toto omeškanie, aby skutočne zmluvný dodávateľ vykonal čo najrychlejšie patričné korekčné opatrenia. Ja si samozrejme nemyslím, ale možno, že sa v tomto mýlim, že by skutočne um, ten problém spočíval v samotnom um, dizajne, v tej architektúre, ale ja si naozaj myslím, že ve. IS by malo byť skutočne ukončené 11. novembra, ale súčasne musia členské štáty prispôsobiť svoje vnútroštátne systémy, aby bolo možné vlastne v, tento systém VIS používať. A minimálne tri členské štáty s tým majú ešte stále veľmi veľké problémy. A meškanie zo strany e, týchto troch členských štátov je ďaleko väčšie ako meškanie v nadväznosti na doriešenie istých problémov v súvislosti s centrálnym systémom. V súčasnosti s členskými štátmi e, detailne analizujeme celú situáciu, aby sme e, vypracovali e, harmonogram záväzný, aby sa VIS mohol rozbehnúť. A samozrejme, že potrebujeme získať absolútne jasný prehľad o všetkých tých testoch, ktoré boli urobené v nadväznosti na centrálny systém. Na základe toho stretnutia, ktoré sa konalo v piatok večer, som presvedčený, že 11. november skutočne bude dátumom, keď už budeme vedieť, že či príde k pozitívnemu výsledku v nadväznosti na súčas, v súčasnosti robené testy, ale nech sa stane čokoľvek, pokiaľ ide o tento centrálny systém a národné systémy. Oba tieto sady systémov musia byť pripravené na to, aby sa kompletne systém mohol sprevádzkovať a samozrejme, že neviem v tejto etape, kedy vlastne bude presne stanovený ten dátum. Je mi veľmi ľúto, že vás obťažujem detailne e, s týmito vecami, ale chcel som vám naozaj povedať, ako to vyzerá v súčasnosti v nadväznosti na SIS-2 a VIS. Sú tam isté obavy, nie je e, dobre, aby sme to skrývali, pretože e, profil týchto obidvoch projektov si vyžaduje patričnú angažovanosť a patričnú zodpovednosť a, a samozrejme, že a, e, toto stálo a, e, veľmi veľa, pretože tie viazané prostriedky v nadväznosti na SIS-2, ktoré e, komisia pridelila, predstavujú viac ako 80 miliónov eur a teraz bolo vyčerpaných približne 44,5 milióna eur Celková suma v nadväznosti na VIS, eh, ku ktorej sa zaviazala komisia, predstavuje 74,5 milióna eur a v nadväznosti na čerpanie tohto rozpočtu takmer 43,3 milióna už bolo vyčerpaných. A toto skutočne zapadá do rámca projektov podobnej veľkosti, ktoré sa robia v Európe a aj na iných e, miestach vo svete. A preto by som chcel ešte raz e, zopakovať, že každopádne budem parlament informovať o akomkoľvek vývoji, ktorý by mohol mať nejaký e, dopad či už na rozpočet alebo na čokoľvek iné v nadväznosti na odovzdanie týchto obidvoch systémov do prevádzky. Ale Dúfam, že sa nám podarí v nadväznosti na SIS-2 a VIS, že skutočne budeme mať e, veľmi dobrý fungujúci systém, bude to naozaj vysoko efektívny systém, najefektívnejší na svete. Samozrejme, že je potrebné prekážky prekonávať pokojne, kolektívne a tak ďalej. A preto by som chcel požiadať parlament, aby um, mi vyslovil patričnú podporu, ktorú potrebujem pretože by bolo potrebné, aby sme skutočne e, obe tieto projekty patričným spôsobom veľmi detálne sledovali. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár Barov. Ďakujem a teraz ideme k rečníkom v mene frakcii. Najprv pán Simon Bosotil na dve minúty v mene frakcie EPP. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. Na začiatok by som sa rád poďakoval podpredsedovi Bartovi za jeho vysvetlenie a v našom mene by som chcel vysvetliť, prečo sme chceli túto rozpravu. Chceli sme ju preto, že Schengenská oblasť je pre nás extrémne dôležitá. Je dôležitá, pretože je tu voľnosť pohybu občanov. Ale v Schengenskej oblasti, hoci chceme plnú slobodu, voľnosť pre občanov, Nechceme, aby e, tu mali voľné pôsobisko zločinci. A preto máme tento systém CIS, ktorý sa má premeniť na novú generáciu, ktorá sa nazýva CIS-2, aby nám pomohol presadzovať e, občianské slobody a zároveň, aby zastavil akékoľvek slobody, ktoré môžu zločinci mať. A preto táto nová generácia systému CIS-2 je dôležitá, pretože mala byť pripravená už dávno a ešte stále nie je hotová. A zdá sa, že ešte nebude istú dobu hotová a to nám spôsobuje obavy. A z toho dôvodu sme tu a kladieme tieto otázky komisii, pretože chceme vedieť, aké sú dôvody tohoto meškania a aké záruky môžete dať, aby sme zabezpečili, že tento systém e, sa bude plniť tak, ako sa má. Ale chcem e, sa uistiť, že vyjadrím toto posolstvo, že našim hlavným a konečným cieľom je, aby sme spolupracovali s komisiou, aby sme zabezpečili, že šengenská oblasť bude fungovať e, pre úplný záujem občanov bez toho, aby dala e, čokoľvek e, tým, ktorí majú zlé zámery. Ďakujeme v mene frakcie Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Má teraz slovo pán Klod Morales na dve minúty. Tri minúty. Pán predseda, ďakujem, že ste dnes prišli a povedali ste nám najnovšie informácie o týchto veciach a my si e, ceníme, ako ste to urobili. Rovnako ako pán Busutil, ja e, som chcel e, predniesť naše vysvetlenie a to je spoločné vysvetlenie našich vážnych obav o vážnych meškaniach prechodu zo SIS na SIS-2 a vývoju SIS. Myslím, že rozumiete, prečo chceme spoločné uznesenie, pretože je tu e, skutočná obava a pán Koelho už vyjadruje túto obavu istú dobu a je dobré dať do záznamu, pán komisár, že tieto značné meškanie e, spôsobuje obavy, ale kľúčová téma pre parlament je, ako viete, e, sú témy transparentnosti a zodpovednosti, keď preberáme citlivé údaje a hlavne citlivé údaje v tejto oblasti. Ako spoluzakondárca a priamo volený zástupca občanov EU parlament musí byť eh, vedomý, informovaný o týchto systémoch ako to bolo v minulosti. A v našom uznesení e, nechceme klásť e, neopodstatnené požiadavky. Chceme byť rozumní a chceme reagovať na informácie, ktoré ste nám dali dnes. My chceme byť informovaní o terajšom stave a, a dostať vysvetlenia o meškaní a byť uistení, že tieto problémy budú vyriešené. Je kľúčové, aby projekt, ktorý je takto dôležitý a bude mať veľký dopad na mnoho ľudí, aj v občanov EÚ, aj neobčanov EÚ, bude transparentne vyvíjany. Ale pri témach transparentnosti a zodpovednosti je tiež dôležité poukázať na niektoré e, kľúčové problémy a technické zadrhely pri e, realizácii e, tejto širokej databázy a mnohé z našich členských štátov mali vážny problém v vlastnom vývoji veľkých databáz, hlavne v mojom členskom štáte pri vývoji databáz e, údajov totožnosti a tu je e, kľúčová dôvera verejnosti. Preto musíme spoločne vo všetkých politických stranách e, sledovať, ako tieto problémy vznikli, ako im možno predísť v budúcnosti, ešte vo fáze plánovania a nie vo fáze vývoja musíme si zobrať ponaučenie a musíme mať dôveru v systémy a predovšetkým musíme um, splňať uh, účinný dohľad. A nakoniec ten systém budú fungovať uh, len cez technickú spoluprácu, ale tiež spoluprácu verejnosti a dôveru verejnosti v tento systém a to, že parlament bude skúmať tieto veci otvorene a s konečným výsledkom. Herzlichen Dank. Next... Ďakujem. Ďalšia rečníka je Sara Latford v mene frakcie Aliancie liberálov a demokratov za Európu na 5 minút. Thank you, Madam Chairman. I... Ďakujem, pani predsednička. Nikdy som nemala tak veľa rečníckého času za jeden večer počas mojich desiatich rokov v Európskom parlamente. 10 minút dokopy to je nezvyčajný luxus a neviem, či ho využijem. Ale aj ja som vďačná podpredsedovi Baratovi za to, že e, nám podal správy o tomto probléme. Samozrejme, myslím, že e, by sme nemali byť nutení tak veľa sa pýtať, aby sme dostali tieto informácie. Každý, kto trošku pozná inštaláciu veľkých e, IT projektov vo verejnej sfére vo vlastnom členskom štáte, vie, že často nastávajú všetky tieto problémy, aj technické, aj rozpočtové, ale Žiaľ, keď máme dva takéto vysokoprofilové veľké systémy SIS-2 a tento informačný systém, ktorý sa naplňa, tak to e, sa týka dôveryhodnosti nielen vnútornej bezpečnosti EÚ, o tej pohovorím neskôr, ale aj o dôveryhodnosti vízovej politiky EÚ. A ako spravodajkyňa e, k vízovému informačnému systému. Viem, že sme boli pod tlakom, aby tá legislatíva bola prijatá, pretože um, sme pod tlakom, že to už malo fungovať. A akýkoľvek skús v programe je veľkým sklamaním. A chcem sa vás opýtať túto otázku. Aké budú dôsledky na žiadateľov o víza? A budeme mať nakoniec veľa zmetených ľudí, pretože toto je určené na to, aby to vybavovalo 20 miliónov žiadostí o víza za rok. A aké sú dohody na dodavateľské zabezpečenie týchto systémov, ktoré uzatvárate. Povedali ste, že uplatňujete zmluvné sankcie kvôli meškaniu realizácie vízového informačného systému. Môžete nám povedať, aké sú tieto sankcie, aké extra náklady predpokladáte a môžete nám povedať, pán komisár Baro, či máte stále dôveru v dodávateľa, alebo rozmýšľate o e, možné zrušenie zmluvy. Samozrejme, to e, má pravdepodobne aj dôsledky na zriadenie agentúry, ktorá má zabezpečiť spoločné riadenie a správu systému SIS a príslušných databáz v budúcnosti. Myslím, že niektoré ambície pre zber údajov a um, systémov e, výkonu dohľadu môžu byť užitočné a to, um, tie treba posúdiť z hľadiska zachovania súkromia a bezpečnosti citlivých informácií vzhľadom na technické problémy, ktoré máme. Podľa terajšieho odhadu SIS-2 bude v prevádzke v poslednom štvrť roku 2011. Nemôžeme očakávať ďalšie meškanie. V lete 2012 budú v Londýne olympijské hry vláda Spojeného kráľovstva nevyužila príležitosť zapojiť sa do SIS-1 systému z dôvodov, ktoré pozná ona sama najlepšie. Ja e, si pamätám, keď sa hovorilo pred rokmi, že sa zapojí do SIS-1, ale povedali, že nie, počkajú na SIS-2. U nás hovoria, že e, sa neobávajú dôsledkov na bezpečnosť, ale e, nielen britská, ale aj európska bezpečnosť môže byť ohrozená, ak e, sa e, Británia nezúčastní e, na prístupe do policajnej stránky systému SIS-2 do času, kedy sa budú konať olympijské hry v 2012. Teda môžete nám povedať, komisár Baro, aké sú dôsledky na bezpečnosť v súvislosti s olympiádou, ktorá bude v Londýne? A e, nielen, že sa starám o môj volebný obvod, ale E, ide mi o bezpečnosť celej olympiády. Takže to sú je pár otázok, ktoré som vám chcela položiť. Vielen Ďakujem. A ďalšia rečnička za frakciu Zelených a Slobodnej Európskej aliance je pani Tatiana e, Zdanovka na 3 minúty. My... Ďakujem. A ja v mene mojej skupiny sa chcem poďakovať komisárovi Parotovi za jeho vysvetlenia a aj my ľutujeme terajšiu situáciu so systémom SIS-2 a systémom VIS. Chcem však uvieť aj ďalšie obavy, pretože ako viete, naša skupina má osobitné stanovisko k využívaniu biometrických údajov, hlavne v systémoch VIS a SIS-2. a chcem zdôrazniť naše stanovisko a využiť e, túto príležitosť. Rovnako ako Sir Watford, aj ja som vďačná za tých 6 minút, e, ktoré mám priestor dnes. Tiež ľutujeme, že stále viac e, orgánov má prístup k tomuto systému a Teraz sa obávame, že SIS sa premieňa z technického nástroja na všeobecný systém sledovania. A preto pripomíname, že je e, nutný e, vhodný právny rámec pre ochranu osobných údajov a právny nástroj i o minimálnych ochranných ustanoveniach e, v procesnom práve a to je predpokladom pre plné nasadenie týchto systémov. Tiež ľutujeme nedostatok spolupráce zo strany Rady a hlavne odmietnutie e, použiť postup spolurozhodovania pre vykonávacie predpisy a dúfame, že v budúcnosti Európsky parlament bude pravidelne dostávať e, spolahlivé informácie o vykonaných skúškach Nechcem opakovať tú istú otázku, ktorú chceme položiť komisárovi Barotovi o tej zmluve na dodávku a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú. A čo sa stane, keď skúšky nebudú úspešné? A tiež by sme radi vedeli, aké to bude mať možné náklady. Táto situácia tiež dokazuje, že by sme sa vyhli mnohým otázkam, keby náš parlament hneď od začiatku sa mohol aktívne zúčastňovať v tomto procese. A preto dúfam, že tento prípad tiež dokáže, že teraz je najvyšší čas spolupracovať. Ďakujem. Ďalší rečník za európskych konzervatívnych reformistov je Timothy Kalkop na dve minúty. E Pani predsednička, ako signatár skupiny ECR k tomu návrhu, ja som veľmi rád, že vedieme túto debatu. Je kľúčov dôležité, aby sme v Európskom parlamente vyzvali komisiu, aby vzala zodpovednosť, keď diskutujeme o otázkach eh, o čerpaní eh, podstatnej sumy peňazí daňových poplatníkov. E, je to zaujímavom bezpečnosti, e, aby v e, takejto citlivej oblasti bolo vyriešené tieto meškania a ten systém stále nefunguje a sú tu naozaj pochybnosti o životaschopnosti projektu. Chcem sa opýtať komisára, prečo sú tam také meškania, prečo je tam nadmerné čerpanie a aké kroky prijali, aby vyriešili tie nedostatky. Chceli by sme plnú transparentnosť, čo sa týka procesu implementácie, ako aj čo sa týka finančných aspektov, o ktorých som hovoril. Ako uvádza naše uznesenie Spojené kráľovstvo, ktoré nie je plným členom Schengenu, spolu s ďalšími členskými štátmi, nechcú byť súčasťou systému SIS, kým sa nenájde riešenie. Chcem sa tiež opýtať, že aké kroky sa podnikli proti dodavateľom eh, pre eh, odškodnenie. A tiež e, chceme um, dostať vysvetlenie o dôveryhodnosti terajšieho dodavateľa a jeho schopnosti tieto systémy ďalej realizovať. V skutočnosti má tento projekt budúcnosť, alebo mali by sme si teraz premyslieť, e, rozmyslieť celú iniciatívu? Ako povedal komisár Baro, niektoré štáty meškajú, ale bez dôvery ich e, z toho nemôžeme vyniť. Európsky parlament musí byť neustále informovaný o stave realizácie týchto systémov. Ja um, sa teším na um, odpoveď komisie na otázky, ktoré sme položili. Ďakujem. Ďakujem. A teraz ďalšia rečnička pani Cornelia Ernst za konfederálnu frakciu pre zjednotenú európsku ľavicu na 1,5 minúty. Jetzt. Zunächst will ich sagen, dass wir die Najprv chcem povedať, že e, nesúhlasíme so starostiami EPP. Je to jednoduché. Myslíme si, že ďalší e, vývoj KSIS-2 e, nie je nutný aj politicky nesprávny my e, sa domnievame e, z troch dôvodov, pretože poprvé e, tam sa miešajú údaje zo spravodajských služieb a policajné údaje a potom to vedie k tomu, že nemôže byť zaručená kontrolovateľnosť a osobné údaje tu v skutočnosti sa nedajú chrániť. A druhý dôvod je, sú biometrické údaje, ktoré sú tu zakotvené ako veľký pokus. A tretí dôvod je, že SIS-2 prirodzene sa môže použiť a má použiť e, na boj proti nelegálnej migrácii. Mm, teda tento návrh, čo sa týka e, SIS-1, e, by sa mal rozvíjať ako paušálny systém pre všetkých. Podľa nás to je rozumné a to je aj praktický prístup, hoci to bolo veľmi kritizované. My sa však domnievame, že s tým prístupom, ktorý e, teraz e, navrhujete, sa to nedá robiť ďalej. Môžem to vyjadriť e, jednoduché. SIS 2 de facto zlyhal a mm, preto, keď to mám tak vyjadriť, to nemá žiadny zmysel, je to nezmyselné a v skutočnosti by bolo dôležité, aby sa tu ušetrili peniaze, ktoré sa nesprávne vynakladajú a potom by sme mali menej problém s týmto a potom by sme eh, tiež eh, sa nemuseli starať o meškania systému SIS-2 a hovorím to aj v tom zmysle, že ľudia v Sasku, ktorí, v Nemecku, ktorí susedia s Polskom a Českom a tam je um, perspektíva, ktorá myslím, že by bola uh, určite uh, lepšie uh, stabilizovať terajší systém v policajných orgánoch a nutiť im niečo nové. Er- Ďakujem teraz ďalší nahlásení rečníci. Ďalej pán Carlos Coelho na 3 minúty. Dobrý Obrigado, senhor prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja som len chcel upozorniť e, a v prvom rade poďakovať pánovi podpredsedovi Paro za e, jeho stanovisko. Ehm, chcel by som zaň skutočne poďakovať, pretože by bolo e, dobre, keby to boli aj zástupcovia rady. Na to by sa určite hodila aj ich odozva. Každopádne, teraz keď hovoríme o druhej generácii SIS, e, ktorý vstúpil do platnosti v marci 2007, tento systém a jeho nasadzovanie e, bolo sprevádzané rôznymi problémami a e, tie problémy sú také, že podľa niektorých ľudí ten systém nebude plne zavedený ani v roku 2012, čo v podstate vrhá zlé svetlo na celý projekt a jeho, jeho zmysel. Čiže teraz systém VIS, ktorý realizuje tá istá firma, e, naráža na rovnaké problémy a ja e, mám isté pochybnosti o e, dôvere pána Barota. Ako politik vždy preukázal kompetenciu, požadované kompetencie a dostatočnú proeurópsku orientáciu, ale treba si priznať aj to, že systém VIS, síce on sám nerozbehol, ale zdedil ho, lenže sú tu určité povinnosti, ktoré Európska komisia jednoducho by mala vykonávať. No a podnik, ktorý zodpovedá za ten centrálny systém, jednoznačne spadá pod kontrolu komisie. Ja je určite e, našim právom a povinnosťou žiadať o e, vysvetlenie komisiu, pretože potrebujeme lepšiu kontrolu vonkajšej hranice, potrebujeme mm, prehlbenú bezpečnosť a na to e, sú určite potrebné presnejšie údaje, aby sme mohli jednoznačnejšie prepojiť a jednotlivé prvky v spravodajstve. A plánuje sa teraz e, ďalší termín september 2010. No a otázka je, ako stabilita a bezpečná prevádzka systému SIS-2 e, ako to vlastne bude reálne fungovať, keď zatiaľ sa vykonala len určitá E, skúška v trvaní 72 hodín a boli tam chyby. Čiže ako to bude fungovať, keď ten systém bude musieť bežať 24 hodín denne? Ja sa pýtam, či je nejaké riziko, e, to je, hovorím o skúške, ktorá sa bude konať v decembri, či je tam isté riziko, e, keď ten systém sa bude nasadzovať. A po druhé, či sa zvažovala nejaká možnosť zníženia počtu štátov, ktoré sa budú podielať na tomto systéme. No a ďalej, E, tieto e, skúšky e, sú súčasťou zmluvy so spoločnosťou, alebo pôjde o dodatočné kroky, ku ktorým sa budú viazať aj dodatočné náklady. No a tiež chcem zistiť, by som bol rád, keby nám pán komisár povedal, aké čiastky peňazí sa na tento systém budú vynakladať v budúcnosti, okrem tých, ktoré boli kontrahované. A v súvislosti s problémami, ku ktorým došlo. Tá firma, e, ktorá to má realizovať, e, bola pokutovaná, ja sa chcem spýtať, akou výškou, akou sumou. A ďalej, ak by došlo k nejakému vypadnutiu systému alebo vôbec k, výpad, e, k úplnému výpadku, znamenalo by to zrušenie zmluvy, alebo aký by to malo vlastne dôsledok pre realizáciu systému VIS. A tiež sa chcem spýtať, či je pravdou, že Rumunsko od systému odstúpilo a zvažuje, e, a teda aká je vlastne situácia. Ďakujem veľmi pekne. My e, máme ešte pohodlne, pohodlné množstvo času, takže vás nepotrebujem e, vás nepotrebujem prerušovať násilím, no ale poprosím vás, aby ste, sa aj tak dodržiavali, aby ste aj tak dodržiavali svoj rečnícky čas. Pani predsednička, <clears throat> skutočne veľmi eh, vítame eh, zavedenie tohto systému SES-2 a eh, VIS, pretože na začiatku, vtedy keď som ešte bol vo funkcii ministra vnútra, tak som sa zasadzoval za to, aby v podstate tieto systémy boli sfunkčnené. Vtedy sa nám slubovalo, že to bude fungovať už od roku 2007, pretože pre nové členské štáty v podstate sme si to predstavovali tak, <clears throat> že by v podstate eh, bolo toto veľmi eh, vhodné. Eh, takže nové členské štáty už sú členskými štátmi, ale tento systém v podstate ešte stále nefunguje. A práve preto <clears throat> v podstate musí byť celkom jasné vyvodiť z toho isté dôsledky, pretože tie skúsenosti by sme mali využiť aj na to, aby sme sa poučili v nadväznosti na budúcnosť. My samozrejme sme presvedčení, že komisia všetko e, nasadila na to, aby tieto dva projekty boli e, ďalej posunuté, ale napriek tomu neprišlo k dobrým výsledkom a musíme samozrejme skonštatovať, že nemá význam, aby sme e, v tejto oblasti robili veľké kompromisy, pretože toto sú kompromisy na úkor stability a spolahlivosti celého systému. A práve z toho dôvodu by sme mali akékoľvek um, akúkoľvek ďalšiu finančnú záťaž v nadväznosti na um, výsledky analýz, um, respektíve um, týchto testov. Mali by sme podľa možnosti tomuto zamedziť, pretože potrebujeme 100% transparentnosť, potrebujeme absolútne jasný jazyk, um, ktorý sa bude používať v nadväznosti uh, na tých ľudí, ktorí vykonávajú tento projekt, uh, v nadväznosti na uh, to, že boli týmto poverení zo strany komisie a ak bude potrebné vyvodiť z tohoto dôsledky, tak by ich mali vyvodiť. Veľmi pekne ďakujem. Takže myslím si, že dodržiavate, dokonca nepredlžujete svoj rečnícky čas. Pani Edith Bauerová, dve minúty. Az új tagországok vártak a schengeni csatlakozásra, Členské štáty čakali na to, že sa uh, budú uh, pripájať k šengenskému aký a uh, akým spôsobom sme vlastne tieto uh, podmienky postavili, respektíve bolo jasne uh, povedané, že tento systém SIS-2 musí dobre fungovať a zatiaľ uh, vidíme, že tento systém nefunguje tak, ako by fungovať mal. Uh, pravdepodobne nie je dostatočne dobrý základ, na ktorom sa e, tento systém buduje. Keď e, vtedy e, sa zasadzovalo portugalské predsedníctvo za SIS-1, vtedy sa hovorilo o tom, že <clears throat> sa k šengenskému aky pridajú aj nové členské štáty. Samozrejme, že je potrebné v nadväznosti na SIS-2 a použiť ďalšie finančné prostriedky a tak ďalej, i keď e, tieto práce e, sa mohli takisto e, financovať v rámci SIS-1 a vidíme, <clears throat> pozeráme sa na to tak, že je to vlastne dvojnásobené a že je to vlastne dvojnásobne robená robota a nie je to v prospech našich občanov. Ja si naozaj, na rozdiel od mojej uh, lavicovej uh, kolegyne, myslím, že by skutočne kvantitatívne zmeny by sa mohli zaviesť do bezpečnosti Európy, ale pokiaľ ide o toto meškanie, chcel by som, chcela by som sa um, obratiť uh, s následovnou otázkou. V roku 2001 až do roku 2007 v podstate sa rátalo s uh, vybudovaním tohto systému. A Mm, možno, že to bude eh, trvať ešte ďalších 10 rokov, vážený pán komisár, predsa eh, v takomto systéme nemôže byť toľko neistých faktorov. Samozrejme, že eh, diabol spočíva vždy v tých detailoch, ale ja by som chcela sa opýtať vlastne, že čo je dôvodom, eh, čo je pozadí, ak v podstate nechceli na tomto pracovať takým spôsobom, ako sme to chceli my. A aké vlastne sú tam dôvody a boli, bolo by dobre, aby sa táto história znovu nezopakovala. Veľmi pekne dobre. Ďakujeme. Takže teraz by sme pristúpili k Catch the Eye. Pani Lukačevská, nech sa páči, máte slovo, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom k posunu v implementácii systému SIS-2, e, teda, že sa hovorí, že tento systém nebude fungovať do konca, ani do konca roka 2011 e, a, možno ani do konca roka 2012. Európska únia sa rozhodla vykonať skúšky funkčnosti toho systému. Ak ten systém e, SIS-2 nebude fungovať, tak potom jednoducho pouvažujeme nad alternatívou a vylepšením systému SIS-1. Čiže ja mám otázku. Je Európska komisia pripravená implementovať takýto alternatívny plán a ako e, plánujete e, riešiť e, tú otázku investícií, teda v tom, že ten nový systém bude treba založiť na nových zariadeniach, na to bude treba investície, respektíve či sa použijú e, nové zariadenia na, fungova- na mm, starý systém, alebo ako to bude. A ako to bude tiež aj s tými zmluvnými pokutami. Keďže sa nikto neprihlásil e, o slovo, tak by som dala slovo teraz zástupcovi komisie. Pán komisár Baro, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je zjavné, že nemôžem odpovedať na všetky, úplne všetky otázky, ktoré mi boli položené. pretože sa teraz nachádzame e, vo vývoji systému VIS v takej ošemetnej chvíli. 11. novembra e, by mala byť pripravená skúška SIS-2, tam bude ďalší mílnik, ktorý e, je kritériom, teda koniec roka je termínom, ktorý bude treba splniť. Takže toľko k súčasnej, súčasnému stavu. Ja chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili a bol by som rád, aby parlament eh, dostával všetky informácie. A chcel by som len povedať, že tieto dva systémy eh, členské štáty navrhli a vytvárajú práve na to, aby eh, bolo možné podporiť uplatňovanie práva na slobodný pohyb. A ako povedali aj pán, pán Busutil, aj pán Mores, toto je skutočne jeden z hlavných cieľov. Ja by som sa predsa v prvom rade pokúsil e, reagovať na otázky, e, ktoré sa týkali systému VIS a pani baronka Latford e, vidím, že sleduje túto otázku skutočne veľmi dôkladne a A ako som hovoril, systém VE sa bude testovať 11. novembra a z tohto testu, z tejto skúšky sa ukáže, či tento projekt musíme nejako ďalej upraviť. A takže doteraz e, musíme vychádzať z toho, že VIS je e, navrhnutý dobre, ale na tejto skúške sa môže ukázať aj opak. E, čiže uvidíme, či tie výsledky nám povedia, že bude potrebné prípadne vypovedať zmluvu dodávateľovi. Zatiaľ je príliš skoro na to, aby sme niečo také dokázali vyhlásiť. No a rád by som tiež pripomenul jednu vec a to, že Rada v roku 2005 rozhodla o tom, že systém VIS by mal byť koordinovane zavádzaný v jednotlivých členských štátoch a preto sa v nariadení o systéme VIS hovorí, že ten systém bude spustený v tom prvom regióne vo chvíli, kedy členské štáty potvrdia komisii vykonanie všetkých technických krokov, ktoré budú umožňovať v tomto regióne zavedenie systému. Prvý región je Severná Afrika, čo, ako iste vieme, je v oblasti migrácie najproblematickejšia časť a zároveň to znamená aj splnenie určitých podmienok v členských štátoch. A ja chcem zdôrazniť to, že všetky členské štáty sa musia nachádzať v situácii, keď e, ich vlastné systémy budú operatívne a e, budú schopné napojenia na systém VIS. No a ak centrálny systém bude fungovať dobre, tak e, by to malo klapnúť. Pokiaľ dojde k nejakému zdržaniu na strane členských štátov, tak bude znova tie termíny treba predlžiť. No a pani Latford sa e, teda hovorila aj o olympijských hrách v Londýne a ja dúfam, že dovtedy sa nám e, s týmto systémom podarí pohnúť, ale e, viem si predstaviť aj to, že by Spojené kráľovstvo e, vstúpilo do systému e, SIS-1 ešte pred rozbehnutím olympijských hier tom roku 2012. A my e, tiež dúfame, že sa podarí splniť e, termíny, e, ktoré sú, alebo lehoty, ktoré sú stanovené pre udelovanie víz žiadateľom a chceli by sme predísť tzv. víza shoppingu, kde si žiadatelia vyberajú konzulárne oddelenie krajiny, na ktorej im výjdu v ústrety čo najrychlejšie. No a e, k pani Žarnovskej by som e, chcel povedať v nadväznosti na tú kontrolu systému, že určite bude príležitosť o kontrole hovoriť. No a spúšťanie systému e, podlieha veľmi prísnym kritériám. Toto je vec, ktorú treba zdôrazniť. Teda je to vec komplikovaná. Pán Kirkhope na takéto niečo upozornil tiež. No a teraz sa dostávam k tomu, čo spomínal pán Coelho. Pán Coelho pozná veľmi dobre problematiku systému SIS-2 a ja sa mu budem snažiť e, odpovedať a pokiaľ to bude v rámci mojich možností a písomne by som mu potom odpovedal na ostatné otázky. Komisia rozbehla rokovania so zmluvnými dodávateľmi a tieto rokovania sa týkali dvoch vecí. Jednak to, tam bola objednávka služieb v prvej fáze a tiež eh, v ďalších fázach projektu ostatné služby. Tá prvá fáza tá mala skončiť v júni, ale dodávateľ upozornil na to, že špecifikácia príliš komplikuje realizáciu toho prvého mílnika, teda uzavretie tej prvej kritickej fázy. Napriek tomu e, bola podpísaná s dodávateľom zmluva, ktorá predpokladá splnenie aj tej prvej kritickej fázy. A na základe prvej analýzy e, sa podarilo dokázať alebo dosiahnuť to, aby zadanie systému e, SIS-2 bola e, pripravené kvalitne. No a vďaka tejto analýze sa tiež podnikli určité opatrenia na vylepšenie a je pravdou, čo adresujem všetkým, nielen pánu Koelovi, že to, že projekt, ktorý, sa, ktorý sa snažíme vybudovať, je veľmi komplikovaný a nie je vždy jednoduché predvídať dopredu všetky eventuality, ktoré sa v ňom vyskytnú. Napriek tomu možno konštatovať, že sme už požiadali o náhradu škôd e, dodávateľa, teda ide o konzorcium Hewlett Packard Stereo, a zažalovali sme aj dodávateľa o náhradu škody, teda jednak za to, že dodávateľ nebol schopný dotiahnuť celý projekt do e, prislúbenej fázy, teda do e, tých prevádzkových skúšok a e, tiež za to, že nebol dodržaný harmonogram vnútorných skúšok systému VIS. Teda všetky tieto veci sa riadia rovnako zmluvou, čiže tá zmluvná pokuta alebo náhrada škody bude e, v podstate rovnakým spôsobom realizovaná v systémoch SIS-2 a VIS. A e, celková výška by mala dosahovať 3,5 milióna eur. No, vyplatenie tejto čiastky e, si vyžaduje ďalšiu analýzu doteraz odovzdaných činností a výkonov. Ak by došlo k straženiu celej zákazky, tak to povedie k ďalšej zmluvnej pokute. Rád by som e, povedal, že v tejto chvíli skúšky, ktoré by sa mali konať e, toho 11. novembra e, na systéme VIS aj systéme SIS-2, tak e, tam je cieľom overiť v jednotlivých fázach do konca roku, či tá architektúra systému, tak ako je nastavená, je vhodná. A e, pretože očakávame výsledky týchto skúšok, nemôžem vám poskytnúť teraz nejaké definitívne informácie. Napriek tomu e, musím povedať, že parlament nám môže veľmi pomôcť, e, minimálne môže vyvinúť tlak na dodávateľa. Ja som sa v tejto veci angažoval osobne, ale uvítam vašu pomoc a dúfam, že podobne ako pri systéme Galileo, aj tu sa mi podarí zachrániť tieto dva projekty, pretože technologicky sú veľmi zaujímavé a mohli by umožniť v Európe využívanie naozaj veľmi výkonného systému. Zatiaľ však e, o konečnom osude nemáme úplnú istotu a chcel by som len zopakovať, že uvítame to, že by parlament vyvinul nejaký tlak na dodávateľov. A e, navyše treba e, apelovať aj na členské štáty, pretože práve niekoľko členských štátov spôsobuje tieto skozy. Takže ja dúfam, pani predsedajúca, že sa mi podarilo odpovedať na väčšinu otázok Opakujem, že som k dispozícii parlamentu a v budúcnosti vám budem podávať ďalšie informácie o vývoji týchto dvoch projektov. Herr komisár. Srdečne ďakujeme, pán komisár, za vaše odpovede. Na koniec tejto rozpravy e, som do, obdržala, ku koncu rozpravy som obdržala tri pozmeňujúce návrhy a tým pádom rozprávu končíme a v štvrtok sa bude o tomto hlasovať. Takže zajtra 20. októbra začíname ďal, pokračujeme v našom zasadnutí o 9. hodine, od 9. do 13. hodine a samozrejme program je na internete.